votes. Περνάμε ψήφου. Vysvetlenie hlasovania teraz, dámy a páni, k návrhu rozpočtu pre rok 2011. Pán Fox, máte minutu. Milí kolegovia, zastavte na chvíľku. Máme veľa vysvetlení hlasovania. Musíme byť veľmi prísni, čo sa týka času. Ja vypnem každého po minúte, ospravedlňujem sa, ale tak toto bude. Súhlasíte? Pán Fox, máte minútu. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Chcem vysvetliť, prečo som hlasoval proti rozpočtu 2011. Ja som hlasoval proti, pretože v čase núdze a šetrenia EÚ by mala preukázať obmedzenia. Mali by sme škrtať naše výdavky a nie ich zvyšovať. Podľa mňa je to hanebné, že komisia pôvodne navrhla 6-percentný nárast a parlament toto podporil. Ja si myslím, že môj premiér David Cameron odvedol dobrú prácu, keď presadil e, to zniženie, zvýšenie len na 2,9%, ale vieme, že to je kompromis a nie je to kompromis, s ktorým sú veľmi spokojní britskí konzervatívci. Ja som bol hrdý, že som hlasoval, hlasoval proti extravagancii EÚ. Ďakujem. Kajnen, ja lepto. Pani Pietika. Pietikainen, jedna minúta. Pán predseda, je veľmi dôležité, aby prvýkrát parlament bol schopný akceptovať rozpočet a ja si myslím, že v pokračovaní parlament musí zabezpečiť, aby Európska únia mala možnosť zvýšiť svoj vlastný podiel a rozpočet by tiež mal podporiť environmentálnu politiku tak aby sme mohli zohľadniť stratégiu 2020 a zelenú ekonomiku. Pán Kamal, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako môj kolega predtým, pán Fox, ja tiež zdieľam obavy, podobne ako mnohí britskí konzervatívci. V čase šetrenia, keď vlády v Európskej únie a vlády po celom svete sa snažia utiahnuť si opasok a znižiť výdavky. Ako si dovolíme žiadať o zvýšenie výdavkov daňových peňazí, je čas si utiahnuť opasok a ísť príkladom. Nemali by sme žiadať o nárast, nemali sme žiadať ani o zmrazenie, mali sme žiadať o škrtnutie, zníženie rozpočtu, aby daňoví poplatníci v Európskej únii brali politikov seriózne a aby vedeli, že chápeme bolest, ktorú, ktorú oni cítia a že ju zdieľame s nimi, aby sme nevyzerali ako zvolená elita, ktorá vôbec nedáva pozor na ľudí, ktorí ich tam zvolili. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jedžejevská, teda k správe Jedžejevská, pani Matera, jednu minútu. Nie je tu. Pán Jal, jedna minúta. rozpočet je kráľovské právo parlamentu a nie je to inak v našom parlamente. Bohužiaľ, toto sa musí dohodnúť medzi parlamentom, komisiou a novou Európskou radou. E, proces e, dohody rozpočtu pre rok 2011 v tomto smysle v to, v tomto smysle nebol, nebolo dôveryhodným opatrením, ale vyzývam komisiu a hlavne Európsku radu, aby rešpektovali práva Európskeho parlamentu, ako bolo povedané, e, právo rozpočtu je kráľovským, kráľovskou výsadou Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Pán Henan, na jednu minútu. Vážený pán predseda, včera som sa čudoval, e, či som e, sa vrátil späť v čase, a dnes sa čudujem, či som sa nevrátil v čase do 18. storočia. Dovolte mi e, citovať Thomasa Jeffersona. On povedal, že na takúto diálku a pod dohľadom voličov vlády musia nevyhnutne byť skorumpované. No a to je úplne ideálna, ideálny opis situácie s rozpočtom EÚ. E, tie čísla neustále e, narastajú aj napriek snahe o úspory. A to sa, to sa deje, keď nie je prepojené, nie je prepojené daňové za, <laughs> zaťaženie a vláda. No a jedine ako tie čísla vrátiť je, keď obmedzíme rozpočtovú zodpovednosť na národné parlamenty a národných poslancov, ktorí sa musia zodpovedať svojim voličom. Ďakujem pekne. K správe Gozes, pani Muscardini. Presidente. Vážený pán predseda, my sme za toto opatrenie, no a ďakujeme aj spravodajcovi. To bolo skutočne veľmi dobré, no a žiadame, aby táto práca, práca európskych inštitúcií eh, zavezovala aj mm, ďalej rozvíjať túto novú disciplínu, pretože v minulosti sa až príliš často stávalo, že situácia bola nejasná. A to hlavne, čo sa týka finančného systému. No a nemali sme dostatočný prehľad a nebola zaručená transparentnosť. Tieto agentúry centrálne banky musia vykonávať kontrolnú funkciu tak, aby ratingové agentúry robili skutočne aj to, čo v rámci finančného systému robiť musia. Musia to byť agentúry, ktoré sú užitočné pre občanov. To je pre nás veľmi dôležité a ďakujem spravodajcovi. Pán Jár na jednu minútu. Pán Jár. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Otázka teraz nie, kto kontroluje kontrolné orgány, dokonca aj vo futbale e, sa musia rozhodcovia e, a podrobovať kontrole alebo schvalovaciemu konaniu, na no čo platí vo futbale a platí aj pre finančné trhy. Tam hodnotenie e, solidnosti finančných produktov, bank a dokonca krajín prenechané ratingovým agentúram ale keď sa takéto e, ratingové agentúry, majú takéto ratingové agentúry monopolné postavenia, keď, sa, keď nie sú vôbec kontrolované, tak sa zmenia na nejaké inštitúcie podobné Bohu, avšak to nie je. A to už je aj v Svetom písme, kde sa hovorí, nebudeš mať iného Boha okrem mňa. No a preto treba zaviesť kontrolu ratingových agentúr. No a parlament by si mal ešte raz sa preveriť, či to skutočne funguje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz sa pani Matera. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Kolegyne, kolegovia, hlasovanie o návrhu rozpočtu 2011 teraz zavrušuje novú, nový, nový proces, nový postup a hovoríme teraz o kompromise a vyžaduje to obete tak na strane parlamentu a No ale eh, musíme, bolo to riziko tých 12 eh, systémov a preto eh, sme spokojní s výsledkom, ale chceli by sme upozorniť na, na ITER a potom flexibilitu. Európska únia stratila dôveryhodnosť voči partnerom a my nebudeme môcť financovať aktivity. Následkom Lisabonu potrebujeme si stanoviť priority od januára 2011 a musíme zaručiť stabilitu. Ďakujem pekne necessità... Ďakujem, pán predseda. Nevyhnutnosť e, e, meracieho systému a jeho, jeho modernizácie, no už to nás vedie k tomu, aby sme určité e, relevantné zádaje, údaje Európskej únie novelizovali, odstrhnili. Na to potrebujeme naozaj dobrú reformu. Musíme konať včas, aby všetky členské krajiny boli v stave tieto smernice odstrániť alebo za určitých e, okolností realizovať korektúry. Som za to, aby tieto jednotlivé smernice týkajúce sa metrológie boli boli odstránené. Je to nevyhnutnosť, ktorú všetci akceptovali, je to e, s cieľom veci zjednodušiť. Dúfam, že e, to dobré neodstráni to lepšie, ako sa hovorí. Nech sa páči pán e, Lamasúr. Rode. Pán Rode. Pán, pán Mastela na minútu. Ďakujem. E, Lisabonská zmluva obsahuje dôležitú novinku, menovite demokratické fungovanie EÚ. To je nový nástroj pre podielanie sa občanov na demokracii a tu je teda ten ná- konkrétny nástroj, sa volá iniciatíva občanov, občanov. Je to nadnárodný nástroj, ktorým Európska únia môže zabezpečiť e, participatívnu demokraciu. Všetci občania majú možnosť priamo sa obrátiť na Európsku komisiu a požiadať ju o legislatívny akt. E, takto sa môžu občania zapájať do tvorby politiky. To je, dáva vlastne demokratickú legitimitu našim inštitúciám a zbližuje občanov s Európskou úniou. Ďakujeme. Ďalší rečník. Denero.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 iniciatívu. K tejto téme som bol aj tieňovým spravodajcom. Musím však vysloviť aj politovanie. Dve otázky, ktoré podľa mňa sú dôležité, plénum totiž odmietlo. Ide o to, že tí, ktorí majú viac ako 16 rokov, by, eh, by mali mať možnosť eh, eh, podpisovať tieto občianské iniciatívy, ale tomu tak nie je a z týchto, ako aj iných dôvodov, sme sa e, nevyslovili za tento bod. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Rode. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasoval za túto občianskú iniciatívu, pretože sa postará o to, že Občania sa môžu e, intenzívnejšie angažovať v Európe, Európa im bude bližšia a budú tu jednotné podmienky, podmienky na to, aby tento nástroj bol všade prístupný a aby bol aj používaný jednoduchšie. Občania budú mus, musieť, musieť pochádzať minimálne zo štvrtiny členských krajín a musí to byť minimálne milión podpisov. Okrem toho e, sa treba postarať aj o to, aby tu bol faktor, e, ktorý zohľadňuje počet e, poslancov, aby tu bolo správne proporčné zastúpenie. Tieto, tieto nástroje určite budú veľmi užitočné. Arvoisa puhemies, haluaisin tästä... Pán predseda, čo sa týka občianskej iniciatívy, je pravda, že pri Lisabonskej zmluve sme to nastavili správne, čo povz, po, povzbudzuje občanov, aby sa zúčastnili v demokracii. Keď milión občanov podpíše e, žiadosť, potom komisia to bude musieť zvážiť. To je všetko. To je dobrá iniciatíva, ale musíme myslieť na to, ako to posunúť vpred. Malo by to byť tak, že občania sa účastňujú v demokracii a demokratických činnostiach cez voľby. A takú, takúto praktiku by sme mali podporiť a dosiahnuť veci, ktoré sú dôležité pre občanov. Táto nová iniciatíva samozrejme je niečo, čo môže zvýšiť aktívnu úlohu občanov, ale riziko je, že komisia nebude konať na základe týchto iniciatív. Skutočne vyzývame občanov, aby sa zúčastnili. Pán Lokegaard, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa pripojiť k tomu, čo bolo povedané v rámci tejto iniciatívy. Myslím, že je to skvelá iniciatíva, s ktorou experimentujeme. Myslím si, že prinesie značnú časť, veľa práce pre nás, ale myslím, že je to dôležitá táto občianská iniciatíva. Myslím si, že je dôležité že ak si želáme splniť cieľ, ktorý sme si stanovili, síce zabezpečiť, aby to boli občania, ktorí sa ujímajú iniciatívy. Toto je právo, ktoré bolo vytvorené a dúfajme, že sa to stane dôležitým nástrojom v budúcnosti a umožní e, účasť občanov v iniciatívach, ktoré sú prijaté v Európe. Takže mali by sme vysloviť e, podporu. Pani Alefáno, jedna minúta ja som sledovala legislatívny proces vo vzťahu k občanskej iniciatíve s veľkou pozornosťou. Som veľmi vďačná vyhláseniam, ktoré vyjadrila Rada a komisia. Teraz dúfajme, že môžeme začať, alebo občianske iniciatívy môžu začať zbierať prvé podpisy. Po smernici o experimentácii so zvierami, to to je, bola spustená nadnárodná iniciatíva, ktorá spája rôzne občianske spoločnosti a toto hnutie už zbiera podpisy. Dúfajme, že táto iniciatíva nám umožní povedať nie. E, výskumom so zvieratami je to kruté a je to vedecky preukázané, že je to neplatné, existujú validné alternatívy. Čiže zákaz pitvania zvierat, to by malo byť právo existovať v Európskej únii. Pán Fox, jedna minúta. Pán predseda, ja si myslím, že občianská iniciatíva by mohla byť užitočná, pretože umožní občanom, aby hovorili priamo s komisiou. Ale zostáva otázka, ako bude komisia reagovať na návrhy, ktoré sa jej nebudú páčiť, pretože myslím, že môžeme čakať veľké množstvo iniciatív, ktoré budú žiadať komisiu, aby urobila viac. Žiadať, aby tu, bola, tu bolo viacej Európy a komisia bude určite nadšene reagovať na tú žiadosť, ale ako budú reagovať na návrhy e, pre menej Európy, alebo aby Európa robila veci lepšie, alebo aby minala menej peňazí alebo snáď vyhlásenie, že nebude existovať žiadne európske zdaňovanie. Ja čakám so záujmom, ako bude komisia reagovať na tieto návrhy či sa bude chovať týmto návr- návrhom s rešpektom, lebo ak bude reagovať len na návrhy, ktoré sa jej páčia, potom táto iniciatíva bude nadbytočná. Ďakujem. Kelly, Teraz pán Kelly. Na minútku. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som veľmi rád hlasoval za tieto odporúčania a uznesenia a myslím, že spravodajca spravodajkynia urobila veľmi dobrú uh, prácu pre občanov. Lisabonská zmluva pred rokom bola schválená v Írsku, ale zdá sa, že ten proces bude zastavený, zastavený veľkou administratívnou záťažou alebo znevýhodnený No a vďaka spravodajcom sa to podarilo napraviť. No a toto opatrenie a ďalšie, myslím, zaistia, že skutočné obavy občanov budú, budú zohľadňované. No a na záver by som rád povedal jedno staré jirské príslovie, že dobrý štát, je polovica úspechu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. No toto je skutočne hrozné pre demokraciu. Je to taká hamba, eh, že eh, sme nevypočuli ľudí eh, predtým, než bola prijatá Lisabonská zmluva. No a reakcia na pána Foxa po prvej fáze komisia mohla rozhodnúť, že to nie je dobré opatrenie, alebo môže rozhodnúť, že to nie je dobré, dobrý krok, pretože nie je to, to je nie je to záväzné. Rozhoduje o tom komisia, no a vidíme opätovne, že Európska únia nezohľadňuje želania Európanov. Prosím, vypočujme si ľudí, pretože tí si toto neželajú. Ďakujem pekne. No a teraz prejdeme k pracovnému programu komisie na 2011. Pán Higgins, ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam a hlasoval som za pracovný program Komisie na rok 2011. Finančná kríza je to veľkou výzvou a musíme ju riešiť. A ja želám všetko najlepšie komisii pri dosahovaní cieľov, čo sa týka eura. Je, e, euro je nevyhnutné z hľadiska integrity, kohezí EÚ a z hľadiska solidarity v rámci EÚ je potrebné, aby sme mali spoločnú menu a musíme urobiť všetko, aby sme ju chránili, čo sa týka pracovných miest a hospodárstva. A tak vítam, že v januári 2011 komisia príjme prvý prieskum rastu, no a to bude analyzovať situáciu v EÚ, ako možné nerovnováhy a systemické a, rizika. Je to a, prvý krok k udržateľnému hospodárstvu. A v neposlednom rade my sme spoločenstvo 500 miliónov ľudí a my na to nesmieme zabúdať. A že želám všetko dobre. Pán Klejs, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Z mnohých dôvodov som hlasoval proti. A hlavne zvláštny je ocek, kde členské štáty podľa názoru parlamentu musia byť e, zaviazané 0,7 HDP vydávať na rozvojovú pomoc. No a komisia sa má postarať o to, aby toto, tieto záväzky boli dodržiavané. Od otázky, či rozvojová pomoc je zmysluplná, je to narušenie princípu subsidiarity. A ďalej je tu odsek 52, kde e, vyzývame komisiu, aby využila eh, ten moment, eh, čo tým myslíme. Myslíme tým provokácie z Turecka alebo porušenie ľudských práv v Turecku. A nehovoria to o islamizácii. Ehm, ďakujem pekne teraz k správe, ktorá sa týka stratégie Afrika EU. Opäť eh, pán Klejs, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda v tomto uznesení mm, je istotne aj pár dobrých vecí, ako napríklad odsúdenie účasti e, zločinca Mugabeho e, na zasadnutí v Lisabone a niektoré ďalšie e, body. No a správne sa tiež zdôrazňuje, že rozvoj podnohospodárskej kapacity je hrá centrálnu úlohu, ale na druhej strane musíme konečne zrušiť tú normu 0,7%, pretože tie miliardy, ktorú každoročne plynuli do Afrika k rozvojová pomoc, len prehlbovali chudobu. Namiesto poskytovania väčšej pomoci musíme sa sústrediť na boj proti odlivu kapitálu. A v tomto sa hovorí o texte, v tomto texte, no a rovnako odsek o migrácii sa mi nepáči a preto som hlasoval proti. Pán na jednu minútu. Thank you very much, uh, Mr. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že keď sa pozrieme uh, na ten stav, v ktorom je množstvo afrických krajín, tak uh, chcú samozrejme pomôcť týmto krajinám, krajiny EÚ z chudoby, ale treba jedno zdôrazniť. Keď sú tu e, katastrofy, tak je samozrejme, že krátkodobo treba aplikovať pomoc, ale keď sa pozeráme na dlhodobý rozvoj, tak naša pomoc je často nesprávne umiestnená. Nie je správne, aby naši daňoví poplatníci v mnohých krajinách vysielali peniaze vládam v Afrike, ktoré nevládnu svojim krajinám dobrým spôsobom a že peniaze neplynú tým, ktorí to naozaj potrebujú. A lepšie, najlepšie možno pomôcť rozvoju tak, že sa pomôže podnikateľom v chudobných krajinách, ktorí môžu sami vytvárať bohatstvo a vytiahnuť krajiny z eh, chudoby. Otvorme tiež naše trhy eh, pre rozvojové krajiny. Ďakujem. Ďakujem, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Spoločne s množstvo poslancami tohoto, posla, eh, poslan, tohoto parlamentu som sa zúčastnil uh, samitu v Kinshase. Krajina, ktorá je na tom snáď okrem e, e, Zimbabwe najhoršie, e, Demokratická republika Kongo. Demokratická Konžská republika koncentruje vlastne, tu je vlastne esenciou tej africkej tragédie. Nechcem hovoriť o celej tej tragédie. A je tu samozrejme aj problematika prírodných zdrojov, ktorá e, predovšetkým vedie k tomu, že je tu nedostatok e, lingvistickej či etnickej jednoty. Ak máte radi svoju krajinu, plaťte da, e, dania. Samozrejme, že nikto v Kinshase tak nerobí. Prečo to spomínam? pretože predseda rady povedal, že je dôležitý patriotizmus, ale rád by som ho zaviedol na krajinu, do krajiny, kde nie je žiaden patriotizmus. Vám sa podarilo eh, prekona, prekonať eh, čas. Vy väčšinou perfektne eh, rešpektujete často, že si to môžete zapísať do vašich záznamov ako osobitný výkon. Teraz k pracovnému programu komisie ešte pán Sajer. Ďakujem, pán predseda. Vieme samozrejme, že kríza, hospodárska kríza má veľké dopady na občanov Európy. Chýba tu bezpečnosť a množstvo členských krajín musí e, revidovať svoj systém a posilniť ho. A za normálnych okolností je tomu tak, že Takmer všetky členské krajiny EÚ e, v tejto situácii trpia a Európsky parlament so svojimi veľkými e, frakciami apeloval na to, aby pracovný program komisie bol podporený. Mnohé dobre e, tu odznieva a je dôležité, aby správne administratívne štruktúry štátov boli posilnené. Ak to, chceme, ak to dosiahneme, tak sme urobili dobrý kročík vpred. Myslím si, že v tomto e, duchu a zmysle treba aj pokračovať a preto ma ozaj teší, že tento návrh komisie bol prijatý. Pán Mastela, nech sa páči. A to je k ďalšej správe. Vážený pán predseda, nová inštitucionálna architektúra e, zamýšľaná v Lisabonskej zmluvy hovorí o tom, že treba chrániť ľudské práva, základné ľudské práva, pretože to je základ každého právneho štátu v Európskej únii. Túto správu som podporil, pretože som presvedčený, že je potrebné aj v, e, v vnútorných politikách sa postarať o to, aby základné práva boli chránené. A tu potrebujeme zodpovedné mechanizmy na národnej, ale aj na európskej úrovni Nesmieme zatvárať oči pred veľkými porušeniami ľudských práv. Lisabonská zmluva nám dá takúto úlohu. Európska únia je tu naozaj eh, v prvej línii Zakotvili sme za, e, základné práva a chartu o základných právach do Lisabonskej zmluvy. Tieto treba chrániť a treba samozrejme nájsť rovnováhu medzi právami a solidaritou. Sú tu rôzne práva, občianské, politické práva a tak ďalej. A aj práva tretej generácie. Ďakujem. Pán Andinoro, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa rozhodol hlasovať za túto správu, moja skupina sa tiež rozhodla hlasovať za, ale ja som hlasoval za, pretože som presvedčený o dôležitosti, inštitucionálnej dôležitosti tejto správy a prichádza to v čase, keď sme znovu definovali právomoci Európskeho parlamentu a rozširovali ich. A čo, vzhľadom na reformy, ktoré zapracovala Lisabonská zmluva, musíme počiarknúť dôležitosť tejto otázky. Získalo to širokú podporu v snemovni, my sme dosiahli kompromisy, ktoré nám preto umožnili uplatniť e, doslova Lisabonskú zmluvu a to je veľmi v záujme činnosti európskych inštitúcií. Ďakujem. Pán Kajinovský, jedna minúta. Nie je tu pán Tokla, jedna minúta. Pán predseda, najprv chcem poblahoželať Kinge Gal za skvelú správu ohľadne situácii so základnými právami v EÚ. Ale toto je však len správa. Treba myslieť na to, že stále musíme ešte veľa urobiť v Európskej únii. Bohužiaľ, základné práva všetkých ľudí nie sú realizované v praxi, len teoreticky napríklad. E, e, rímska menšina je príklad tohto nedostatku realizovaných fundamentálnych práv. Aj sloboda názoru je dôležitá otázka tu sme dávali disidentovi Sacharovú cenu, ale aj v Európe je nedostatok slobody vyjadrovania. A vyjadrovania dokonca aj v parlamente. Jeden z našich kolegov bol obklopený ochrankou, pretože sa bojí o svoju vlastnú bezpečnosť. Musíme bojovať za základné práva v EÚ, aby každý mohol uplatňovať rovnaké práva. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Aktivity talianskej vlády predstavujú stále porušovanie charty základných práv. Keď sa pozriete na, dohodu, na určitú dohodu, porušuje rôzne ustanovenia, ktoré chcú potláčať práva tlače a súdy. Vláda je volená v protidemokratickej e, e, atmosfére. Vláda, ktorá získala dôveru parlamentu, keď opozícia hlasovala za verejne, oni povedali, že môžete byť ticho, nie ste hovoríme o porušovaní základných práv. My boli tam ovidenia z korupcie, kupovania hlasov v zmysle hlasovania za Berlusconiho včera. Keď sa pozriete na rozhodnutia Montadoriho, ktoré boli vyjadrené e, e, súdmi 9. novembra, Európsky parlament oslovoval. Pán predseda, prepačte, nemôžem pokračovať za týchto okolností. Prestaňte hovoriť, prosím, toto nie je vhodné e, v stebovni parlamentu. Nemáte slovo a nemôžete rušiť iných rečníkov týmto spôsobom. Prosím, rešpekt. Prosím, pokračujte, dávam vám ešte 30 sekúnd bez mikrofónu. novembra Európsky parlament oslávil výročie boja proti korupcii. Včera talianský parlament spustil prvý deň legalizácie korupcie členov Európskeho parlamentu. toto vám poviem poslednýkrát, vy tam hore. Keď sa ešte raz postavíte a prerušíte zasadnutie, požiadam vás, aby ste opustili snemovňu. Je vám to jasné? Neopakujte to ešte raz. Skončili ste, pani Sofano, alebo potrebujete ešte viacej času? Skončili ste. Ak iní si nechcú vypočuť to, čo som hovorila, pán predseda, tak zopakujem, čo som chcela povedať, ale ináč som skončila. Pán Kajnen, ak to nie je, ale, ale je prítomná. Pán predseda, so schválením Lisabonskej zmluvy boli určité oblasti a ký mm, zlepšené, čo sa týka zlepšenia eh, blahobytu občanov. Toto je v dohovore o základných právach a musíme sa sústrediť na kontrolu dodržiavania základných práv, aby boli podporované vo všetkých oblastiach politiky všetkých členských krajín tak efektívne, ako to je len možné. Aby sme toto dosiahli, je dôležité pre jednotlivé osoby a inštitúcie, aby pracovali smerom k tomuto spoločnému cieľu, aby táto smernica mohla postupovať vpred a takto sa stane záväznou, aby sme mali záväzné spôsoby, aby sme mohli zas- zasahovať, keď sú porušované základné práva. Takisto si všímame tichú diskrimináciu voči mnohým ľuďom. Ďakujem. Ja, for... Pán Klejs, no, ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, ja som proti tejto politickej, alebo hlasoval som samozrejme proti tejto politicky korektnej správe ako flámsky nacionalista. Myslím, že je e, nepriateľné, aby tento parlament e, nacionalizmus e, stotožňoval s rasizmom a xenofóbiom, pretože isté národné opatrenia majú byť zablokované podľa tohto až, pokiaľ nerozhodne komisia, či začne konanie o porušení zmluvy alebo nie. No to jednoducho vedie k tomu, že členské štáty strácajú svoje práva. A to je nepriateľné. Efektívna politika pre migráciu eh, by mala eh, chce urobiť komisia. To je úloha pre členské štáty. Dobre, ďakujem pekne. A teraz sa eh, pán eh, pán Henan no, už mm, písal o tom, ako sa jazyk mení. No a, a príkladom bolo slovo free, slobodný. On hovoril, že to sa uh, hovoril, že slovo free sa dá využiť len tak, že dog is free of lies. No a nebol to veľmi dobrý príklad, pretože to sa v podstate stalo hovorila sa o slobode myslenia, slobode náboženskej slobode. No a teraz to, a teraz to znamená právo. Ja mám e, právo pracovať, využívať národný zdravotnícky systém a tak ďalej. Táto správa o ľudských právach e, zmenila chápanie e, ľudských práv ako slobody, ako slobodu, ako právo na niečo je tu kríza e demokracie a tu nevyriešime tým, že budeme brať právomoci voleným zástupcom. Ďakujem pekne. Teraz pani Ronculi. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja sa ospravedlňujem, ale ako talianka e, nemôžem tolerovať e, vyjadrenia pani Alfany pretože ona využíva čas na to, aby šírila nepravdy a klamstvo o tom, čo sa deje v parlamente. Včera v parlamente sa uskutočnilo menovité hlasovanie o dôvere a vláde a to je ukážka demokracie. A ja by som chcela povedať, že ja som hlasovala za správu Žuvan. A ďakujem pekne, pán Pirilo. Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, a ja som presvedčený o tom, že reklama musí zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Môže to podporiť konkurencieschopnosť a podnikov, ale samozrejme treba dávať pozor. E, tento sektor treba regulovať, pretože inak sa môže stať, že budeme čeliť invázii, a to hlavne prostredníctvom nových technológií. Často sa stáva, že spotrebitelia poskytujú citlivé údaje, bez toho, aby to vôbec vedeli, a potom musia znášať negatívne dôsledky. Ja ďakujem kolegovi Žuvánovi za to, že tak dobre vyriešil túto tému a že zohľadnil aj zraniteľné skupiny, ako napríklad deti, ktoré sa nedokážu same chrániť. Deti a mládež sú vystavení čoraz agresívnejšej reklame pani Pietikejny na jednu minútu. E, ďakujem pekne, pán predseda. Reklama sa často využíva na informovanie spotrebiteľov, aby sa mohli informovane rozhodovať. Táto oblasť má svoj nejaký morálny a etický kódex, ale nedávno tieto postupy e, sa dostali na ústup, no a už deti sú predmetom alebo cieľovou skupinou pre reklamu, no a parlament by sa mal zaoberať preto e, týmito problémami a musíme sledovať dodržiavanie tejto smernice. Pani Koraca Bild, pán predseda, reklama je isté e, dôležitou súčasťou vnútorného trhu, podporuje konkurencieschopnosť a hospodárskú súťaž. Ja som hlasovala za túto správu, ktorá nenavrhuje novú legislatívu a ani nenavrhuje kontrolu internetu. A hovorí sa tu o informovaní, o vzdelávaní, ako sa nechať zavádzať reklamou, ako bojovať proti zavádzajúcej reklame a chrániť súkromie a osobné údaje spotrebiteľov. Ja vyzývam podnikateľov a podnikateľskú obec, aby využívali a podporili, podporili boj proti zavádzajúcej, skrytej reklame. Ja vyzývam, aby sme prestali využívať reklamu a deti. Nemali by sme prestať využívať rôzne komiksové postavy na to. Dobre, ďakujem pekne. A teraz sa správa Bencen. Nech sa páči. Na minútu má slovo pán Higgins, nech sa páči. Fáčim agus hog me bevote don tuarskáil Benston. Ďakujem. Zhlasoval som za túto správu. Treba zdôrazniť túto energetickú problematiku, aby sme usporili energiu, dosiahli efektívne využitie energie v EÚ. Často diskutujeme o obnoviteľných zdrojoch energií. Ľahko sa však dá zabudnúť na spotrebu energií, elektrické energie. Hlasoval som za túto správu, lebo je veľmi dôležitá. A chcel by som poblahoželať spravodajcovi. Ďakujem. Ďakujem. A pán Rode. Ďakujem, pán predseda. Veľmi zaujímavá vsúka od našej talianskej kolegyne. Minulý týždeň e, mnoho ľudí cestovalo smerom do e, Cancúnu, ale neposunuli sa v boji proti klimatickým zmeniam Dnešné hlasovanie o energetickej účelnosti, no to je dôležitý krok. Je to dôležité poznamenať, že toto je najnákladnejší a najrychlejší spôsob, najefektívnejší spôsob úspor. V členských krajinách snahy nepostačujú. takýmto spôsobom sa len na polovicu do roku 2020 dostaneme na 20%. A preto potrebujeme záväzný E, cieľ pre energetickú účinnosť. Musíme implementovať. Chcem poďakovať pánu Bensonovi a poblahoželať mu k jeho vynikajúcej práci na tejto správe. Teraz má slovo pani Morko Najte. Vítam tú, túto správu vo veľmi, veľmi dôležitej dôležitú správu k energetickej účinnosti. Hlasovala som za ňu, pretože si myslím, že je dôležité nie kvôli ekonomickým dôvodom, ale kvôli udalostiam v Cancúne, kde sa našli určité rieš- riešenia konať a preto musíme pokračovať v našej práci. Energetická účinnosť je jedna z najdôležitejších a najsprávnejších ciest Členské krajiny EÚ musia vypracovať národné plány a takisto tu musí byť určitá podpora, určité financovanie a preto potrebujeme dojednania medzi Európskou komisiou a členskými krajinami. Téma je to dôležitá pre rôzne oblasti, dopravu, výstavbu a iné. Tento materiál je pekným zoznamom opatrení pre naše hospodárstvo. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja som takisto hlasoval za túto správu týkajúcu sa energetickej účinnosti. Zaviazali sme sa sporiť, e, šetriť energiu a a zameriavať sa na našu spotrebu, ale a, ak máme splniť tieto ciele, každý by sa mal rovnako starať o ich splnenie. Množstvo dobrých cieľov e, máme, ale nikto ich nerealizuje. Tieto ciele sa však nesmú obmedziť len na uh, uh, Európu, ale musia byť uh, implementované uh, globálne. Je tu množstvo prekážok pre našu e, konkurencieschopnosť. Treba sa snažiť byť e, globálne konkurencieschopný a treba dosahovať naše vlastné e, benchmarky. Pani Alfáno, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemyslím, že by sme mali zaostávať, keď hovoríme o klimatických výzvach a musíme pochopiť, že klimatická zmena je spojená s energetickou spotrebou. Myslím, že Európa by mala byť eh, pri, eh, pionierom alebo eh, takým priebojníkom využívania efektívnejšie energii. Ekonomický vývoj je spojený s priemyselným vývojom a musíme hľadať možnosť tvorby pracovných miest v oblasti energie zvýšená energetická efektívnosť je povinná v budúcnosti ako z ekologického aj z ekonomického hľadiska a dúfam, že komisia príjme opatrenia, aby sa, aby sa splnili záväzné e, ciele, ktoré stanovil parlament. Pani Piety Kajnen, jedna minúta. Pán predseda, ja som hlasovala za ambicioznú a záväznú líniu v tomto pracovnom programe a som veľmi spokojná so stanoviskom parlamentu. Nemôžeme bojovať proti klimatickej zmene len prostredníctvom medzinárodných cieľov. Potrebujeme praktické prostriedky, aby sme splnili tieto, dosiahli tieto ciele. A tu musíme zlepšiť energetickú efektívnosť, aby sme to dosiahli. Musíme, potrebujeme komplexné a záväzné pravidlá spojené aj so sankciami. A ja si myslím, že tento program je dobrým krokom týmto smerom. Vy mi aplaudujete, alebo skutočne chcete vysloviť faktickú poznámku počas vysvetlení hlasovania, čo je pozoruhodné, ale nech sa páči. Ja aplaudujem, samozrejme, a snáď môžem spomenúť faktickú poznámku. Zdá sa, že nehovoríte nič o tých, ktorí využívajú svoj čas, že urážajú svoje vlády. Máme tu e, kolegyňu, ktorá urážala e, talianskú vládu, ktorá má dôveru parlamentu a to je hamba. Ale jedna z našich kolegyň využila svoj čas, aby urazila e, krajinu vlastnej krajiny, čo je aj moja vláda, ale zneužila e, tento systém vysvetlenia hlasovania. Takže musíme sa pozrieť na pravidlá. Inak ja si dám meno na všetky vysvetlenia e, hlasovania a budem hovoriť a podporovať vládu, ktorá je legitímna a má dôveru ľudí a parlamentu. Dúfam, že chápete, že čo som vám že si ceníte, že som vám dal slovo, hoci toto sa netýkalo našej témy. Ja, mám, ja nemám monitorovať, čo majú povedať poslanci. Ja mám zabezpečiť, aby to povedali, keď majú na to čas a aby sa navzájom neprerušovali a v tomto pomerne hrubým a hlasným spôsobom. Takže ďakujem vám za vašu poznámku. Budem trvať na to, keď ja budem predsedať, aspoň, aby sa poslanci chovali civilizovaným spôsobom navzájom a aby sa snažili využiť čas čo najlepšie. To, čo poslanci povedia v miestnosti, v demokratickej miestnosti, je ich vec, nie moja. Teraz pán Kelly na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Len pár bodov k tejto téme doteraz sa robil dôraz na obnoviteľné energie, čo je veľmi dôležité, ale oveľa viac sa dá urobiť v oblasti energetickej efektívnosti a preto vítam túto správu, zvlášť vo vzťahu k budovám, k verejným budovám, aj táto budova samotná, prepačte, pán predseda, rozprávajú za mnou a neumožnili to pokračovať, aby som povedal to, to čo som chcel. V oblasti budov sa dá urobiť ešte viac a zvlášť vo vzťahu k tejto budove samotnej alebo budov v Bruseli a mnoho iných verejných budov je veľmi dôležité, aby boli energeticky efektívnejšie. Takisto sa to týka spôsobov dopravy. Obrovské e, dizelové, naftové motory, ich mali by byť e, vyrábané efektívnejšie. V mojej vlastnej krajine školy odviedli skvelú prácu v oblasti tzv. zelenej zástavky to by sa malo podporovať, pretože sa to presúva na deti rodičov a vytvára to pozitívny prístup. Ďakujem pekne. Dobre, tým sme sa dostali na koniec vysvetlenie hlasovania. Teraz prerušíme zasadnutie a opätovne začneme o 15.00.